Dzień dobry, witam państwa. Przechodzimy do wyjaśnień do... Dobrý deň, dámy a páni. A teraz sa prejdeme k vysvetleniam hlasovania o uzneseniach, ktoré sme práve prijali. Najskôr správa Emanuel Morel makrofinančná pomoc pre Jordánsko. Som chcel požiadať skutočne všetkých, ktorí nechcú ostať, aby sa opustili čo najskôr. Jiří pospíšil ako prvý, nech sa páči na minútu. Mr. Pospíšil, take a floor, please. Pán Pospíšil, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja sa pokúsim prekryť